To je naša ďalšia téma. A poprosil by som pána poslanca Michaela Kramera, ktorý je spravodajcom tejto témy. Ďakujem veľmi pekne. Milí kolegovia, ako predstav výboru pre dopravu a cestovný ruch kladiem komisii nasledovnú otázku, pokiaľ ide o dôsledky ruských obmedzení na medzinárodné cez, na medzinárodných e, cestných dopravcov a chcel by som ju nasledovným spôsobom odôvodniť. Ešte chvíľočku počkam. Vítame pani komisáž. Pani pośle, może pán kontinuovať. Bardzo proszę. Nech sa páči, môžete pokračovať. Vítam pán. Fange normal an tak začnem ešte raz, vážená pani komisárka, milé kolegyne, milí kolegovia, ako predseda výboru pre dopravu a cestovný ruch kladiem komisii nasledovné otázky týkajúce sa dôsledkov ruských obmedzení na medzinárodných e, cestných dopravcov a chcem ju zdôvodniť nasledovným spôsobom. 7. augusta 2014 vydala Ruská federácia zákaz dovozu pre isté potraviny, polnospodárske výrobky, okrem iného zo všetkých členských štátov EÚ pre oblasť dopravy to znamenalo eh, embargo a zákaz eh, prepravy eh, polnospodárských produktov a zároveň to bola výrazná strata zmluv. Ruská federácia tiež zakazuje prevoz agrárnych produktov a priemy, týchto produktov cez svoje krajiny do tretích krajín, napríklad tým, že vyžaduje eskorty pri takýchto E, prepravoch a tým sa zvyšujú náklady o 10 násobok a zároveň e, sa snaží úplne zabrániť takýmto prevozom. Ruský trh je pre zahraničné podniky e, z EÚ atraktívny z hospodárskeho hľadiska, najmä tie, ktoré majú aj sídlo v Rusku čo e, zodpovedá blízkosti i potenciálu. Komisia na základe tohto obmedzenia Ruska už zareagovala tým, že prijala krátkodobé opatrenia na podporu trhu v hodnote e, vyše 150 miliónov eur a problémy s prebytkom na trhu pri ovoci, zeleniny a mliečných produktoch, aby sa zvládli tieto problémy. Dopady na trh pre prepravu týchto produktoch zatiaľ však boli zanedbané. Treba si uvedomiť, že zo strany e, Ruskej federácie tovary, ktoré sa dovážali, najmä e, potraviny a priemyselné e, produkty, sa najmä prepravovali na vidiek. Pokiaľ ide o podniky, ktoré sa špecializujú na prepravu produktov a investovali do nových vozov, to znamená pre ne stratu väčšiny klientov. Na poslednom zasadnutí skupiny cestná doprava Medzinárodného dopravného fóra, ktoré sa konalo 25. a 26. Eh, septembra eh, v Paríži. Eh, v roku 2014 ruský zástupca povedal, že Rusko tento cezhraničný prevoz ďalej bude obmedzovať tým, že od 1. januára 2015 počet vozidiel a schválení sa zníži zo 67 na 16. Preto moje otázky. Poprvé, je si komisia na základe týchto skutočností vedomá toho, aká vážna je súčasná situácia a pozná všetky dôsledky, ktoré tieto ruské obmedzenia pre e, medzinárodných cestných e, dopravcov majú. Po druhé, môže komisia uviesť presnejšie údaje o straty pre ekonomiku EÚ z dôvodov týchto ruských obmedzení, najmä v oblasti e, dopravy. Po tretie, aké opatrenia zamýšľa nová komisia na to, aby sa zabránilo ďalšiemu zhoršeniu situácií cestných dopravcov v EÚ. Po štvrté, aké úmysly má nová komisia vzhľadom k dopadom týchto ruských obmedzení vo všeobecnosti, najmä, a najmä v oblasti a, dopravy. A po piaté, e, uvažuje komisia prijatí opatrení a, e, na to, aby a, e, pripravila sťažnosť na Rusko vo VTO. Ďakujem za pozornosť a som zvedavý na odpovede. Ďakujem pekne pán poslanec Kramer a v mene komisie dostane slovo pani komisárka Bolc. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení e, poslanci, poslankyne. Ruský zákaz dovozu e, niektorých potravinárskych a polnospodárských produktov z EÚ a ďalších krajín nemal dopad len na sektor polnohospodárstva. Tento zákaz zároveň ovplyvňuje špecifické dopravné operácie v EÚ a najmä v krajinách, ktoré majú veľký objem e, vývozu polnohospodárských produktov do Ruska. Pred tým, ako sa uplatnil tento za tento zákaz. Rusko bolo druhým najväčším dovozcom potravinárskych produktov z EÚ. Pokiaľ ide o hodnotu, takmer polovica vývozov, e, polnospodárských vývozov do EÚ predstavovalo 5,1 e, miliardy eur a to sa týka najmä mesa, mesových produktov, rýb, e, mliečných produktov, ako i nespracovaného ovocia a zeleniny. Okrem toho E, zákaz tranzitu na, cez Rusko na trhy v Strednej Ázii alebo do oblasti Kaukazu e, spôsobuje tiež veľké obmedzenia, čo rozširuje tento dopad e, i na spotrebiteľské produkty do týchto krajín. Cesta je hlavným, cesta je hlavným prostriedkom, ako sa exportujú produkty väčšina z nich ide e, cestou, pokiaľ ide o objemy a sumu, takže okrem producentov polnospodárských produktov sa to týka najmä cestných dopravcov, ktorí utrpeli e, s ruským zákazom. Ja a môj tým si plne uvedomujeme túto situáciu. To, ako trpia, je otázka, na ktorú je ťažko zodpovedať. To závisí od situácie jednotlivých dopravných spoločností. Je zrejme, že mnohé z tovarov, ktoré by išli do Ruska, sa presmerovali a predávajú sa na iné trhy. V niektorých oblastiach cena zakázaných e, produktov klesla veľmi výrazne z dôvodu nadmernej dodávky, ktorú vytvorila najmä cestní dopravcovia, ktorí sa špecializujú na vývoz e, potravinárskych produktov do Ruska a ktorí Eh, investovali do zariadení ako vozidiel eh, s chladiacimi prístrojmi, tí zažívajú veľké ťažkosti v súvislosti s ruským zákazom, ale opäť to eh, je spojené s tým, do akej miery sa im podarilo presunúť tieto toky. Ako môžeme pomôcť cestným dopravcom, ktorých najviac zasiahol ruský základ, za, ruský zákaz. Dovedte mi to povedať jasne nie je to priama finančná pomoc, ktorú môžeme pomôcť eh, na úrovni EÚ. Ako kolega zodpovedný za poľnospodárstvo ja nemám eh, núdzový fond pre cestných dopravcov. Avšak na národnej úrovni eh, cestní dopravcovia môžu si uplatniť istú štátnu pomoc. Minimus pravidla umožňujú, aby takéto dopravné spoločnosti získali až do 100 tisíc eur E, v období troch rokov. Existujú isté podmienky, ktoré sú spojené s takouto pomocou, ale takúto pomoc e, netreba e, upovedomiť komisiu o tejto pomoci. Je to však možné uplatniť len za prísnych podmienok a pri vyššej sume musí byť komisia informovaná. Vážený pán predseda, vážení poslanci parlamentu, stále do veľkej miery eh, existujú bilaterálne eh, dohody medzi Ruskom a jednotlivými členskými štátmi, ktoré regulujú eh, dopravu. Preto je to v, členských, v rukách členských štátov, aby si uvedomili, čo môžu urobiť na základe bilaterálnych dohôd. Neexistuje dohoda o cestnej doprave medzi EÚ a Ruskom ani príslušný politický dialog. Táto téma sa dá riešiť s Ruskom len v kontexte našej celkovej vonkajšej zahraničnej politiky EÚ voči Rusku. V kontexte Eh, zahraničnej obchodnej politiky EÚ komisia monitoruje veľmi podrobne VTO eh, kompatibilitu rôznych eh, reštrikcií, ktoré uplatnilo Rusko, vrátane reštrikcií zákazu dovozu produktov do Ruska. Ďakujem vám zatiaľ veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem bardzo pani. Ďakujem pekne pani komisárka za váš prejav. No a teraz budú na rade vystúpenia v mene politických skupín a za EPP pani Lukačevská. Dve minúty. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pani komisárka, zákaz Ruskej federácie importov poľnohospodárských produktov z EÚ spôsobil veľké zhoršenie situácie v mnohých podnikov, či už obchodných, polnohospodárských a taktiež to veľmi malo veľký dopad na dopravu. Zákaz vjazdu a prejazdu takýchto vozidiel, ktoré majú e, produkty, naozaj neumožňuje prevoz e, tovarov cez Rusku, čo predstavuje miliónové straty, dokonca to spôsobuje bankroty mnohých firiem v dopravnom sektore. Nesmieme zabudnať na to, že tu máme e, ukazovatele hospodárske, ale treba brať aj spoločenské ukazovatele do úvahy. Spôsobuje to nezamestnanosť mnohých ľudí, ktoré skôr či neskôr budú potrebovať sociálnu podporu. Možno už aj vo forme potravinovej pomoci. Mnoho majiteľov dopravných podnikov musí prepušťať zamestnancov, čím trpia ich rodiny. A tieto problémy sa netýkajú len polských firiem, aj keď Samozrejme, vo veľkej miere tie, týmito stratami trpia práve poľské firmy. Preto si myslím, že by sme ako EÚ mali solidárne k tejto otázke pristúpiť, nájsť také riešenia, ktoré reálne umožnia zabrániť, pardon, hájiť e, e, naše záujmy. To, že nemáme mechanizmus, ktorý by bojoval proti embargu, môže spôsobiť naozaj kolaps dopravného trhu EÚ ako aj iných sektorov trhu ktoré sú prepojené na e, dopravu. Z roku 2014 Polska, Polsko navrhlo konkrétne riešenia, ktoré mali podporiť dopravné podniky, ktoré pocítili ruské embargo, ako napríklad vyššiu mieru verejnej pomoci Som veľmi rada, že Európska komisia si uvedomuje problému, problém, ktorý sa týka Emberga a preto by som sa chcela pani komisárky opýtať, aké konkrétne riešenia komisia navrhuje, ako chce dopravcov podporiť, čakajú na to dopravcovia, firmy, ako aj zamestnanci, ktorí môžu prísť o prácu. Ďakujem pani poslankyňa. V mene skupiny SD Pani Klaudia Tapardel, máte minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pani komisárka, v globalizovanom hospodárstve je tovar naozaj veľmi mobilný a e, dopravné reťazce pokrývajú stále väčšie a väčšie územia. A ruský zákaz dovozu polnohospodárských výrobkov z EÚ je naozaj jasným príkladom toho, aký dopad takéto politické rozhodnutie môže mať na e-, e sektory EÚ. E Chcela by som vás upozorniť na to, že tento zákaz e má dopad nielen na dopravný sektor. Nemôžeme pochopiť e, zásadné situácie, kým si nevedomíme, aké sú naozaj zásadné hospodárske škody, ktoré sú spôsobené tým, že niektoré zmluvy boli podpísané a následne e, nemôžu byť uplatnené zo strany dopravných podnikov. Máme prebytok polnospodárských e, produktov, čo veľa stojí peniaze, peniazy aj producentov, aj dopravcov, čiže trpí tým celé hospodárstvo EÚ, nielen jeden sektor. Cítime e, dopady na vnútorný trh všade v EÚ a chcela by som komisiu poprosiť, aby nám poskytlo dostatok údajov, ktoré budú hovoriť o dopade tohto zákazu a potom hádam nájdeme riešenie na tento problém. Ďakujem pekne. E, v mene EKR pán Tomáš Poremba. Nech sa páči, máte slovo. E, pán predseda, Pani komisárka, ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi dali slovo, že sa môžem vyjadriť k tejto dôležitej téme. Myslím si, že všetci, čo tu sedíme, súhlasíme s tým, že ruské embargo na polnospodárske podniky naozaj veľmi silne e, dopadá na európsky dopravný priemysel a spôsobuje naozaj veľké problémy aj na medzinárodnom trhu dopravy. Nie je to problém len jednej krajiny, nie je to problém lokálny. Je to problém európsky a krajiny ako Litva, Lotyšsko, Slovensko, Česko, Bulharsko alebo Grécko, alebo aj moja krajina Polsko, tým embargom naozaj veľmi trpia, veľa na ňom tratia. Od augusta roku 2014, čiže od okamihu uvalenia embarga, straty polského dopravného sektoru predstavujú 22 miliónov eur a v novembri to číslo narastlo na 48 miliónov eur. Ruská strana e, komplikuje alebo úplne znemožňuje tranzit polnospodárských e, produktov do iných krajín. A ja by som vás chcel upozorniť na istú asymetriu pri zaobchádzaní s dopravou medzi EÚ a Ruskom, pretože európske dopravné firmy trpia embargom, sú veľmi kontrolované, ale pre ruské firmy to neplatí a možno by sme sa mali zamyslieť nad tým, čo urobiť, e, aby sme túto asymetriu vo vzťahoch e, medzi EU a Ruskom vyriešili. No a ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá. Európsky dopravcovia už niekoľko mesiacov uh, E, sú naozaj medzi dvoma e, mlinskými kameňmi, pretože na jednej strane tu je minimálny plat v Nemecku, ktorý naozaj komplikuje fungovanie dopravných firiem v Európe, na druhej strane je tu ruské embargo. Preto by som chcel e, na vás apelovať a poprosiť vás, som naozaj veľmi rád, že ste otvorene povedali o tom, že si uvedomujete tieto problémy, ale tak chcem mm, na vás apelovať, aby ste naozaj zvážili systém rekompenzácií E, aby sme tú otázku pomoci de minimis e, e, zohľadnili aj z hľadiska leasingových možností či úverových možností. Ďakujem pekne, pán poslanec, a v mene skupiny ALDE pani Meissner, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka Bulcová, vy ste v princípe už dali odpoveď, že v tejto chvíli je ťažké z vašej strany niečo podniknúť z môjho pohľadu je veľmi dôležité poukázať v tejto téme na tú vec, že nie je len o to, aby sme, že, že tie sankcie nepovažujeme za dôležité. V stredu budeme opäť diskutovať o tom, ako to vyzerá po vražde Borisa Nemcova, čo treba spraviť, aby sme eh, aby tie sankcie ďalej pretrvávali. Problém ale je, že v tomto prípade boli dotknuté niektoré odvetvia u nás. A my sme už diskutovali o tom, ako to dopadlo na polnospodársky sektor a aké tam boli vyrovnacie platby. Vy ste hovorili o tom, že tam je istý krízový balík, ten, ktorý nie je v dispozícii pre dopravu. Týkalo sa teda polnospodárských e, vývozov z EU a to všetko bolo transportované v chladiarenských vozoch a nie je nejakým spôsobom možné to presmerovať e, tieto podpory. Snažili sme sa nájsť nové odbytiska pre tieto produkty a nejakým spôsobom ich viacej smerovať na európske trhy, ale to nejde len tak zo dňa na deň. A ak budú nejaké nové trhy, tak potom je otázka, či to má ísť na pomoc tým štátom, ktoré najviac boli postihnuté takýmto zákazom. Napríklad Litva, 40% vývozu bolo postihnutých, bolo dotknutých. To je obrovská hodnota. Balské krajiny, Polsko a ostatné tieto susedné krajiny naozaj najviac si to odniesli. A treba sa zamyslieť nad tým, čo spraviť. Vy ste hovorili, e, pani komisárka, že od EU sa nedá očakávať veľa, pretože nemáme na to nejaký balíček, že sa musia to chopiť samotné členské štáty. Áno, to je jedna vec. Zároveň uvažujeme nad tým, ako by sme chceli vytvoriť spoločný vnútorný trh eh, s dopravou a keď ho máme, ako potom fungovať solidárne, pretože eh, spoločne by sme mali znášať tie sankcie, ktoré uvalilo Rusko. A vy ste hovorili sama, že ešte nie sú k dispozícii údaje, možno by sme to mohli dať nejak dokopy a pokúsiť sa potom nájsť nejaké riešenie, ako by sme dokázali to vyrovnať a neponechať to len na tie najviac postihnuté členské krajiny. Litva aby 40%, ktorá mala straty, aby ona sama sa to snažila nejak kompenzovať, to by bolo nespravodlivé. E, naozaj tu je istá bezmocnosť badateľná, ale bolo by som rada, keby sa nám podarilo nájsť pre odvetvie dopravy nejaké riešenie. Ďakujem pekne. A teraz za GUNGL pán Chrysogonos. Výbor TRAN Európskeho parlamentu už nasmeroval túto otázku na komisiu, o nej dnes diskutujeme a to ukazuje, že v rámci tohto pléna je, je veľmi selektívna pamäť. Funguje náš výbor hovorí o restričných opatreniach, hovoríme o zákaze, ktorý bude platiť pre niektoré výrobky, to je e, zákaz, teda, ktorý bol 7. augusta 2014 uvalený zo strany Ruska. Niektorí hovoria, že to bola odpoveď E, na ukrajinskú krízu zo strany Ruska, že to e, prišlo niekoľko dní predtým, to, to dátum 31. júla. A je príznačné, že kolegovia z tohto výboru, z výboru TRAN, e, tie zákazy dovozu niektorých konkrétnych tovarov v rámci VTO, to prezentujú ako to v kontexte VTO, ale keď niekto porušil pravidlá VTO, tak to bolo EU, pretože nariadenie 330 z roku 2014, ktoré sa vzťahovalo k Rusku, tak to e, vymenúva závažné obavy bezpečnosti e, v súvislosti s so ukrajinskou krízou, e, ktoré by mohli oprávniť uvalenie takýchto sankcií. Ale naozaj ide o to, že tieto sankcie sa nepreukázali ako účinné, nevplývajú na hospodárskú politiku Ruska. Jediný vplyv je, že tým trpí hospodárska produkcia EÚ. Musia existovať, buď musia teda existovať nejaké vzájomné opatrenia, alebo EÚ bude musieť pristúpiť skutočne k e, úplnému odškodneniu v prípade, že má platiť nariadenie 330 z roku 2014. E, ďakujem pekne. A teraz za DD Peter Lundgren. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Je to veľký problém, ktorý ovplyvňuje bežných ľudí. ktorí nemôžu vykonávať dopravu potravinových výrobkov. Musíme ale zistiť, odkiaľ to pochádza. Je to e, výsledok sankcií EU proti Rusku Samozrejme, to embargo sa potom smeruje na Rusko a ja chápem, že členské štáty, ktoré majú silný dopravný sektor a ktoré vykonávajú takéto aktivity v Rusku, tak tie si to naozaj veľmi odniesli. Ale ťažko si predstaviť, ako je to zmeniť. A potvrdila to aj komisia, že si nevie predstaviť jednoduchú zmenu situácie. Ďalšia vec, nad ktorou uvažujem, sa týka cestných prepravcov respektíve dopravcov, na ktorých to vplýva a samozrejme, ak veľa investovali do vozového parku s chladiarenskými vozmi, tak potom ruský zákaz znamená, že veľká väčšina ich dopravných objemov vychádza na zmar a to sa deje aj v mojej krajine. Švédsky cestní dopravcovia investovali značné prostriedky do takýchto špeciálnych chladiarenských nákladiakov, ale má, každopádne čelia aj nespravodlivé súťaži zo strany iných členských štátov. Ak si nedokážeme poradiť s týmto, tak čo potom spravíme vo vzťahu k Rusku? Ďakujem pekne. A teraz pani Arnotu, nezaradená poslankyňa, minúta a pol. Pán predseda, vážení kolegovia, otázka pána Kramera ma neustále pre, prekvapuje, pretože ruské embargo na európske potravinové výrobky bolo uvalené v 6. augusta 2014 a prvé sankcie EÚ voči Rusku sa, sú už z 10. marca 2014 boli následne Bruselom rozšírené 6 krát až do 31. júla 2014. Národný front už od marca bol proti týmto sankciám, pretože sme ich považovali za uh, nepatričné, neefektívne a nebezpečné pre hospodárstva členských štátov EÚ. A táto otázka dobre preukazuje, že Národný front mal pravdu, keď bol proti tomu, pretože ruské embargo je len priamou a legitímnou reakciou voči sankciám, ktoré uvalila EÚ. Dopravcovia, cestní dopravcovia EÚ sú prvými obeťami týchto absurdných sankcií, ktoré Brusel na Rusko uvalil. Ja sa však nebudem stiažovať na ich dopady, tak ako to robí pán Kramer. Ja skôr chcem e, požiadať komisiu, aby tieto sankcie zrušila. A stavím sa s vami, že následne bude mm, stiahnuté aj ruské embargo. Ďakujem. Uh, do you accept a blue card from... Akceptujete modrú kartu pána Kramera? Pán poslanec Kramer, nech sa páči. Micro, please. Prosím, zapnite si mikrofón. Chcel som len pokázať na to, e, vy ste sa venovali tejto téme ako podpredsednička a výboru a musíte vnímať, že aj moje stanovisko nie je stanovisko mojim osobným, za tým je celý výbor. Ale keď už začnete s takýmto príbehom, tak treba povedať o tom, že Rusko porušilo e, zákony a zmluvy tým, že anektovalo Krym. Z toho pochádzajú tie sankcie. Keď sa pozrite späť do dejín, tak treba ísť úplne až na spočiatok. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec. Oui, monsieur Kramer, j'ai bien... Pán Kramer, ja chápem, v akom duchu hovoríte. Vy hovoríte o tom príbehu, ako sa vyvíjali. Ja ten príbeh poznám a väčšinu času e, to, ako sa k tomu postavila EÚ, neviedlo k dobrým výsledkom, takže ja tú históriu poznám. A iste, e, pokiaľ by došlo k zásahu e, do suverenity európskej krajiny, tak by to malo bumerangový efekt a takto isto to platí aj pri Rusku. Pán Van den Kamp. Bardzo proszę. EPP dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Môžem vystúpiť a e, vyjadriť veľkú spokojnosť po kolegyni z Front National, pretože môžem vyjadriť zároveň aj veľmi odlišný názor. V tejto chvíli Európa, vlastne aj celý svet sa zdá, že je zapojený, alebo je súčasťou nejakým spôsobom konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. My v Európe sme sa rozhodli, že budeme e, v tomto konflikte bojovať e, pomocou sankcií a tie bolia mnohé odvetvia v rámci Európy. E, potom uvalení sankcií to pocitujú mnohé odvetvia aj v Európe v rámci protiodvetných opatrení, ale ako povedal pán spravodajca, teda respektíve autor otázky, musíme zabezpečiť dodržiavanie medzinárodných dohôd. Komisia má pravdu, polnospodárstvo disponuje takým vlastným e, núdzovým fondom a viacero podnikov polnospodárských subjektov z toho malo prospech a to im určite nezavidíme. Teraz nás však zaujíma odvetvie dopravy a odvetvie dopravy u polských kolegov naozaj zaznamenáva veľké straty a v rámci týchto sankcií a je škoda, že komisia nerobí nič nad rámec sumarizovania skutočnosti, pretože neponúka riešenia. Preto tri otázky na pani komisárku. Aké kontakty ste nadviazali vy, respektíve pani Mogherini, aby ste riešili túto situáciu? E, Európska únia disponuje pomerne veľkým počtom núdzových fondov a prostriedkov. Pani Mogherini by mala mať niečo, čo by mohla poskytnúť e, po polskému odvetviu. Máme fond mobilizácie, tam je pomerne veľa prostriedkov tie sú používané na reštrukturalizáciu odvetví. Nemohol by, nemohlo by odvetvie dopravy mať výhodu z existencie takéhoto fondu? A aj otázka pána Kremera je veľmi dôležitá. Čo robí EÚ na pôde VTO? E, bude e, predložená oficiálna stiažnosť proti Rusku? Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Kirkos. SAD, minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani komisárka, uvalenie embarga z dôvodu anexi, anexie Krymu e, viedlo k veľkým problémom v oblasti polnospodárstva tak v Grécku, ako aj v iných ďalších európskych krajinách. Čo je však troška menej známe európskym občanom, je, že tu vznikol obrovský problém na v oblasti teda dopravy. Len v Grécku e, vyčíslujeme škody na úrovni 6 miliónov eur to sú teda tie zisky, ktoré by sme ináč mali za iných okolností. A vzhľadom na krízu, ktorú prechádza teraz Grécko, to naozaj môže byť e, ten konečný ten konečný krok smerom k bankrotu Grécka. Čiže toto je naozaj veľmi zlé. Straty príjmov z dôvodu politického rozhodnutia celej Európy musia nájsť nejakú protiváhu pretože ináč by občania naozaj nemali inú možnosť len vnímať naše politiky negatívne. Ďakujem veľmi pekne. Angile, minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Nechceme si stiažovať, tak aby sme tým potešili ľudí z Kremla, alebo len kvôli tomu, aby sme vyvolali e, súcit e, ruskej protistrany. Treba naďalej konzekventne tieto sankcie uplatňovať. Ide o to, že Rusko už aj pred týmto embargom uplatňovalo podobné obmedzenia. Tým trpia naši dopravcovia. Možno nemáme žiadne priame fondy, ale máme e, fond, ktorý sa teda proti negatívnym dopadom globalizácie a to sa práve týka takýchto procesov v rámci globalizácie. Čiže v nejakej fáze bude treba pomôcť e, tým našim dopravcom, hlavne tým e, z východnej časti Európy. ktorým je vyčítaný istý sociálny dumping, hlavne tým e, dopravcom z východnej časti Európy. A naozaj musíme na nich myslieť. Pán Goga. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je dobré, že ste tu, že predsedáte. Problémy sú veľmi významné v Litve, osobitne, pretože 5 e, pracujúcich, pracujúcej populácie je zamestnaná práve v, v tomto odvetví. Takže je to významný problém, kde skutočne potrebujeme vašu pomoc a nápady, podnety, ako by sme to mohli prežiť, pretože my nesieme najväčšiu ťarchu z toho ruského bremena a naozaj trpíme, verte nám. E, obraciame sa na vás e, s prozbou o pomoc. Chceme od vás, aby ste boli kreatívni, aby ste nám pomohli nájsť tú správnu pomoc. Pozrite sa, čo robia európske mocnosti. E, Nemecko prišlo s minimálnou mzdou a to nedokážeme implementovať, pretože ani zďaleka nie sme tak bohatí ako Nemecko, to isté Francúzsko a Belgicko, oni chcú, aby naši e, šoféry prespávali v hoteloch, ktoré neexistujú. Nerobme to takto, nerobme si navzájom zle. Všetci týmto trpíme, buďme kreatívni, spojme sa a postupujme proti Rusku zjednotene. Ďakujem bardzo, pane pošle. E... Ďakujem pekne. Slovo dostane pani Seymour ja by som chcela hovoriť o dopade na obchod, najmä na cestnú dopravu, ktorú spôsobili naozaj e, provokatívne praktiky Firmy nemôžu e, obchodovať s Ruskom a preto ich teraz musia podporovať naši daňoví poplatníci a zdá sa, že podpora je v nedohľadne. Aj naši výrobcovia potravín teraz nemajú trhy, kde by tieto potraviny predávali. 50 e, exportov EÚ do Ruska sa uskutočnilo prostredníctvom cestnej dopravy a dopad na obrovské sféry obchodu nemôžno podceňovať, pretože to málo, čo je povolené, e, spôsobuje naozaj veľké nárasty cien e, potravín a EÚ je priamo zodpovedná za tieto, túto nestabilitu. Bolo veľmi, bolo veľmi zlým nápadom provokovať e, Rusko a tento parlament by taktiež mal svoju činnosť v tejto oblasti oľutovať. E, ďakujem. Ďakujem. Akceptujete modrú kartu od pána Jakovšiča? Takže nech sa páči. rúžno govorili o zemľama. E, ďakujem pekne. E, naozaj ste sa vyjadrili veľmi nelichotivo a veľmi nepekne o štátoch, ktoré ako posledné pristúpili do EÚ po tom, čo už e, mali napriek, napriek tomu, že už mali pomerne dobrú štruktúru, dobrú, dobrú infraštruktúru a nie je vám hamba, že sa takto vyjadrujete o týchto krajinách? To je neakceptovateľné. A ako potom môžeme spolu fungovať v jednej Európe? OK. Chcete reagovať? V poriadku. Takže pán Salini. Dve minúty. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Dobrý večer. Chcem sa poďakovať, že ste tu a že ešte aj takto neskoro večer diskutujeme o veciach, ktoré skutočne nám ležia na srdci. Ja pochádzam z krajiny, ktorá, pokiaľ ide o takéto otázky, ktorá je menej postihnutá v tom zmysle, že Taliansko určite e, po, má isté dopady, pokiaľ ide o produkciu, ale v porovnaní s tými krajinami východu, ktoré legitimne sa dnes sežujú, tak my nemáme takéto dopady na Eh, na dopravu, ale my nemôžeme preto nejakým spôsobom odracať eh, zrak alebo od tohto problému. To, čo navrhol eh, predseda výboru, ku ktorému patrím aj ja, pán Kramer, tak to ja stotožňujem sa s tým. A takisto aj to, čo povedali iní kolegovia, že nejakým spôsobom Európska únia nemôže odľadnúť od nevyhnutnosti poskytnúť nejakú odpoveď a reakciu aj v oblasti dopravy kde, ako si určite spomínate, nie sú predpokladané špecifické možnosti zásahu, pokiaľ ide o pomoc pre podnikateľské subjekty v tomto sektore. Zajtra budeme hovoriť v tejto aule o možnosti zasiahnuť alebo pomôcť ekonomicky, pokiaľ ide o krízu podnikov, e, ktoré sa nachádzajú napríklad v oceliarskom priemysle, alebo pokiaľ ide o polnospodárskú oblasť, ale nemôžeme vynechať mimo tohoto ani odvetie dopravy. Niekto povedal, že musíme nejakým e, invenčným spôsobom hľadať reakcie, pretože tieto malé e, odpovede, ktoré sú niekedy veľmi invenčné, tie môžu naštartovať ten duch e, istého podnikania, istého, istého, istého vynaliezavosti a to nám môže pomôcť. Pred chvíľou sa hovorilo o tom, že je ťažké nájsť toho vinníka kto to bol, kto uvalil sankcie alebo kto potom uvalil embargo. Nie, o tom sa nemôže, naša diskusia toč, okolo toho sa nemôže točiť. Musíme nájsť odpoveď na ten problém, ktorý je problémom celoeurópskym. To je konkrétny problém, ktorý máme v odvetí dopravy a nie je možné tam nekonať. Ďakujem. Grazie, onorevole. Eh, adesso, eh, onorevole... Ďakujem pekne. Izabela De Monte. Minúta. la eh. federazione russa introdurre Ruská federácia zaviedla takéto zákaz, také dovozu niektorých polnospodárských produktov, ktoré pochádzajú z Európskej únie. Bohužiaľ to ovplyvnilo negatívne mnohé odvetvia a spôsobilo to škody. Nie len polnospodári strácajú miliardy tým, že nemajú prístup k týmto trhom, ale takisto e, spoločnosti autodopravcov, ktoré e, nemôžu teraz e, dodávať tie svoje produkty, respektíve robiť ten dovoz, realizovať to tam, kde predtým mohli ak pre takýto polnospodársky sektor už Európska únia predvída, predpokladá istý, istú pomoc, nie je to možné robiť pre dopravcov, ktorí takýmto spôsobom e, trpia aj v rámci krízy, ktorá posíhla Európsku úniu. Je nevyhnutné preto konkrétne priniesť nejaké opatrenia a takisto správne znova naštartovať konkurencieschopnosť dopravného odvetvia v Európe. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Kosmas Zlotovský, EKR. Máte minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán, predseda, za slovo. ja súhlasím s tými predrečníkmi, ktorí hovorili o tom, že ruské sankcie na európsky dopravný e, sektor sú spôsobené našimi sankciami, ale musíme si, vážené dámy, vážení páni, uvedomiť, Okiaľ, e, odkiaľ tie naše sankcie prišli? Oni predsa e, e, vzýšli z útoku Ruska na Ukrajinu, čo je susedská krajina EÚ. Pani poslankyňa z Front National hovorí, odstraňme sankcie, vrátime sa na začiatok a všetko bude v poriadku, ale vážená pani, tento rok je 200 rokov, odkedy vo vašom jazyku vzniklo slovo bistro. Myslím, že viete, odkiaľ to slovo e, prichádza a neprajem vám, aby sa ďalšie takéto slova objavovali vo vašom jazyku. E, Vážené dámy, vážení pani, sankcie niečo stoja, pretože obrana niečo stojí. Ruský útok tiež niečo stojí. Ale my sa musíme naozaj vynasnažiť, aby takéto slova sa vo jazyku vás, vážená pani, už neobjavovali ani v našich jazykoch. Ďakujem, pán poslanec za vystúpenie. A teraz pán Jaruš Zemke za SD. Máte minútu, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja som sa chcel veľmi jasne vyjadriť. Ruské sankcie na medzinárodných dopravcov si vyžadujú e, činnosti, ktoré treba urobiť konsekventne. Poprvé, sú to tri veci absolútne dôležité, aby sme boli solidárni vo rámci všetkých členských štátov EÚ. Musíme e, sa hájiť, brániť proti Rusku, ktoré chce túto solidaritu absolútne rozbiť. Po druhé, domnievam sa, že Európska komisia musí e, byť, akt, musí byť aktívna, musí byť aktívna voči ruskej blokáde tranzitu do tretich krajín. No a po tretie, Nejde tu o to, e, o, o, iba o takúto pomoc, ide o finančnú pomoc. No, je dôležité túto pomoc urýchliť, pretože sa môže stať, že sa aktivity skončia, ale e, dopravné firmy sa toho ani nedožijú. Ďakujem a teraz pán Kužmiuk, EKR, máte minútu. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Už to tu viackrát zaznelo, e, že ruské embargo je politickou reakciou na politickú reakciu EÚ. Avšak, pokiaľ by to bolo tak, tak by EÚ mala byť solidárna a solidárne hájiť tie odvetvia, ktorý, ktoré týmto embargom trpia Európska únia má obrovské finančné zásoby. Je tu fond prispôsobenia sa e, globalizácii a mne sa zdá, že v takéto dramatickej situácii, najmä pokiaľ ide o firmy z krajín strednej a východnej Európy, tak by práve tento fond mohol byť zdrojom aspoň čiastočných rekompenzácií pre dopravcov cestnej dopravy. V Polku sa to týka tretiny dopravného sektora. Ide o tisíce pracovných miest, ktoré sú stále viac a viac ohrozené. Ešte raz vás chcem, pani komisárka, upozorniť na túto veľmi dramatickú situáciu dopravných firiem v Polsku. Ďakujem pekne, pán minister, pán poslanec. Príjmate mm, modrú kartu od pána Tomasa Zdechovského. Vravíte áno, tak nech sa páči, pán Zdechovský. Pán poslanec, ďakujem za váš úvod. Už niekoľký poslanec hovorí, že by sme mali niečo niekomu kompenzovať. Avšak je možné vyčísliť, koľko a čo máme kompenzovať? Viete napríklad, že prostredníctvom ruských sankcií mali poľnohospodári v Českej republike jeden z najväčších ziskov v histórii po roku 1989? Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec, ďakujem. Niektoré krajiny vy, vyrátavali tieto straty. V Polsku v druhom poloku roku 2014 to bolo zhodnotené na približne 50 miliónov eur. To sú zásadné straty, ktoré pôsobia stále častejšiu, pardon, stále komplikovanejšiu finančnú situáciu dopravných podnikov. No a to sa týka ďalších krajín, napríklad pobaltských krajín či Fínska. Ja si myslím, že ten problém je natoľko európsky, že by sme sa mali v tejto otázke naozaj zachovať solidárne. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec. Pani poslankyňa Ines Ayla Sender. Gracias, señor Čarneky. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o túto diskusiu, a sankcie a schopnosť, ktorú majú sankcie, eh, zmeniť vôľu. Potom, čo sme videli, videli sme, čo sa stalo v Španielsku s Frankom a napríklad situácia na Kube. Chcela by som sa dotknúť situácie v Rusku, keď sa prijal e, rozhodnutie o zákaze. E, dotklo sa to napríklad i nášho regiónu, e, kde produkujeme nektarinky a Celé kamióny zostali pred e, ruskými hranicami a boli zastavení a museli náhle hľadať nové príležitosti, e, nové trhy. V opačnom prípade hrozilo okamžité e, zničenie týchto produktov. To malo samozrejme vplyv na ďalšie ekonomické kroky a pred, teraz pani komisárka nám hovorí, že to, čo majú robiť tieto spoločnosti, je nájsť si iné trhy. Kiež by mohli si nájsť iné trhy. Problém je, že eh, čelia mnohým prekážkam spojených i so schopnosťami, s možnosťami eh, prepravcov a vy samozrejme máte možnosti konať a ja očakávam, že konať budete. Ďakujem. Pán posel Gorgi. Ďakujem, pán Gorgi Pirinsky za SD. Máte minútu. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, chcel by som vás poprosiť, aby ste sa vyjadrili k tretej otázke, ktorú položil náš predseda pán Kramer. Najmä by som chcel počuť, aké opatrenia e, predpokladá e, nová komisia, aby zabránila ďalšiemu zhoršovaniu situácie európskych dopravcov. No a zdôrazňujem to, že e, sa pýtam na novú komisiu. Pretože kom, táto komisia pracuje ako tým, nie sú to jednotlivé rozdelené e, odvetvia, nie je to každý komisár sám za seba. Je potrebné pozrieť sa na dopady tohto rozhodnutia a v tomto prípade na naozaj e, závažné straty, ktorými trpí dopravný, dopravný priemysel a taktiež nepriame dopady na vnútorný trh. Je tiež dôležité zamerať sa aj na možnosti štátnej pomoci. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz prídem, pristúpime k procedúre Catch the Eye. Pán Kelly eh, z HEPP, máte minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vždy, keď príde k prijatiu obmedzení, tak e, na nikoho to má vplyv. Dnes večer tu počujeme e, tragický príbeh o tom, ako tieto obmedzenia e, ovplyvňujú prepravcov. A už predtým bolo spomenuté, že je potrebné, aby sme minimálne pripravili komisiu, nejakú komisiu, ktorá by pracovala na riešeniach, ako pomôcť týmto ľuďom, ako pochopiť to, čo sa deje. A nestačí povedať, že mali by dostať pomoc v ich krajinách. My by sme mali v rámci EÚ pre nich niečo urobiť. Samozrejme, uvedomujem si, že je to pre komisiu, pre pani komisárku ťažké, ale musíme sa postaviť voči týmto reštrikciám, prvnež e, ich Rusko neukončí. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Pán Baltis eh, za SD. Váž... Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Dnes sme si už vypočuli o mnohých problémoch, ktoré mm, dopadajú na sektor dopravy, avšak treba si uvedomiť, že to nie je len otázka hospodárska, otázka dopravy, je to aj otázka politická, je to otázka solidarity. A ja som naozaj prekvapený tým, že nám EU neposkytlo žiadne konkrétne nápady. Ja samozrejme s vami súcitím, musíte pracovať naozaj v veľmi komplikovanej situácii, v, za komplikovaných okolností, avšak tak či tak je potrebné nájsť riešenie. Ja chápem e, problémy, ktorým my trpí Taliansko, ide tam o tie migračné toky, ktoré sa neustále zväčšujú. A sú tu ďalšie problémy, ktorými trpí E, trpia jednotlivé členské štáty EÚ a teraz je dôležité zvažiť otázku solidarity. Budeme navzájom solidárni alebo umožníme Rusku praktikovať ich politiku e, rozdeľuj a panuj, vďaka čomu dosiahnu svoje ciele. Takže pani komisárka, naozaj vás vyzývam, aby ste e, pohľadali možnú hospodárskú podporu štátom, ktoré sú touto situáciou najviac ovplyvnené. Ďakujem pekne pokiaľ ide o tento stred medzi EU a Ruskom po e, studenej vojne viedlo to e, k veľkému e, rozporu a, grecké spoločnosti, greckí špeditéri už viac ako 10, stratili viac ako 10 miliónov eur. 40 greckých produktov, polnospodárských produktov z Grécka sa vyváža do eh, Ruska nákladnými automobilmi. Keď sa zaviedlo embargo voči bývalej Juhoslávii eh, v roku 1991, tak, britsk, eh, tak grécky špeditéri dostali odškodnenie. Mám, pán predseda, dokument z roku 2014 z komisie z oktobra. Tu sú informovaní prepracovia z Grecka, že nemajú nárok na odškodné spôsobené embargom, e, ktoré je spôsobené e, prijatými opatreniami. Ide o greckých e, prepravcov a tí sú vyzývaní, aby sami našli riešenie problémov, ktoré majú. To je skutku hamba. Ďakujem pekne. Slovo dostane pán Jakovčič Alde. Nech sa páči. prijedlog. Ďakujem pekne ja mám e, jeden úplne konkrétny návrh. Myslím si, že je dôležité, aby komisia a Európsky parlament e, sa usilovali o, kroky voči Rusku, boli prijaté sankcie, bol to názor komisie, rady i parlamentu a preto je, teraz, preto je teraz dôležité, aby všetci, skutočne e, všetci sme riešili tento problém, nie len problémy v oblasti dopravu, dopravy, polnohospodárstva. Tieto problémy sú i v iných oblastiach a preto by sme skutočne nemali hovoriť len o jednotlivých odvetviach, ale e, musíme globálne rozhodnúť, ako budeme postupovať ďalej. možno, že tie sankcie budú trvať ešte veľmi dlho a preto si myslím, že vy nie ste jediná z komisie, ktorá e, teraz e, má riešiť s parlamentom to, ako pokračovať. Malo by sa to týkať všetkých odvetví. Ďakujem. Pán Ferreira, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A prepravné podniky v Európskej únie sú zasiahnuté sankciami, ktoré boli zavedené zo strany EÚ voči Rusku a to spôsobilo protisankcie zo strany Ruska a tieto prepravné spoločnosti patria k tým, ktoré e, boli zasiahnuté e, a bolo to z dôvodu prehlbenia konfliktu a to je jasné, že sú to politické, hospodárske, geostrategické záujmy a v mene týchto záujmov ktoré sa ani neodvážime vysloviť. A máme tu teraz e, máme tu podporu zo strany USA a EU nacistických skupín a dúfam, že tieto aj tu a prepravné spoločnosti, rybári, špedičné spoločnosti, to sú práve tie, ktoré utrpeli, to sú tie vedľajšie škody, ktoré zažívame a títo musia E, hľadať riešenia problémov, ktoré spôsobila Európska únia. Takže Európska komisia nemôže jednoducho ísť domov a tváriť sa, ako by nemala žiadnu vinu na tejto situácii a povedať, že kompenzácie majú zaplatiť členské štáty. Akceptujete modrú kartu od pána Kamera? Nech sa páči. Pozrime sa na históriu Rusko zmluvu z Budapešti z roku 1994 porušilo, ktorú všetky víťazné mocnosti z druhej svetovej vojny podpísali. Ukrajine narušilo, za, prislúbilo e, územnú in, integritu a potom Rusko anektovalo Krym. Myslíte si, že je to pravda, alebo nie? Nepod... Ak by Rusko túto zmluvu neporušilo a neanektovalo Krym, nehovorili by sme o, akt, o E, sankciách alebo nie. Odsudzujete anexiu Kry, e, Krymu, áno alebo nie? Caro signor Kramer, respondo... Pán Kramer, ja položím proti otázku. Vy ste videli časť histórie, ale nie celú históriu. A preto chcem položiť proti otázku. Spomínate, spomínate si, pán Kramer, na vyhlásenie pani Luland, eh, štátnej tajomni, eh, ministerky zahraničných vecí USA, spomínate si na financovanie týchto nacistických a fašistických eh, síl, ktoré prevzali moc na Ukrajine. A to sú síly, ktoré prišli na moc. Tí sú teraz pri moci a za podpory USA. Slovo dostane pani Rope. Pán Rope. Ďakujem pekne za slovo. I keď ruský zákaz spôsobil obrovské poškodenie e, sektora dopravy, e, táto e, oblasti si nedostala žiadnu podporu zo strany Európskej únie. Práve naopak, Francúzsko a Belgicko zaviedlo nové opatrenia v súvislosti s časom oddychu eh, vodičov Nemecko zase zaviedlo, zaviedlo mm, minimálnu mzdu. To všetko sa týka skôr eh, vnútroštátnych situácií a zasiahnuté boli i povalské krajiny. Ja by som chcel vás vyzvať, aby eh, bol odškodnený sektor dopravy i v pobalských krajinách a chcem tiež vyzvať e, Francúzsko, Nemecko, Belgicko, aby sa vzdali diskriminačných opatrení. Ďakujem pekne. Slovo dostane pán Hetman. Ďakujem bardzo, panie przewodniczący, szanowni panie... Ďakujem pekne, pán predseda, vážené nami, vážení páni, už nebudem opakovať to, ako veľmi embargo e, negatívne dopadá na fungovanie dopravných firiem v EÚ. Tie náklady sa počítajú v stovkách miliónov eur. A nejde len o firmy, ktoré prevádzkovali bezprostrednú dopravu do Ruska, ale aj pre tie firmy, pre ktoré Rusko bolo tranzitnou krajinou. Nie pochybnosti o tom, že by v tejto chvíli mala Európska únia byť solidárna. Európska komisia by sa mala pokúsiť podporiť dopravné firmy, ktoré fungujú na území EU a ja neviem, prečo by sme nemohli uplatniť pomoc de minimis pre cestných dopravcov. To je jednoduchá, rýchla vec, ktorá by sa dala dosiahnuť a určite by veľmi pomohla dopravným podnikom. Podľa mňa by bolo dobré, aby komisia túto otázku ešte raz e, preanalizovala. Ďakujem pekne. Pán Vojčekovský, EKR. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Samozrejme, Európska únia by mala rekompenzovať náklady, ktoré E, musia znášať dopravcovia. A všetci tí, ktorí trpia e, kvôli finálnym sankciám, to zdôrazňujem. Prekvapilo ma, čo povedal pán Ferreira, musím na to zareagovať. Keď hovoríte, že dôvodom toho všetkého boli neofašistické e, činnosti, ktoré sa na Ukrajine odohrávali, pán poslanec, to znamená, že absolútne nechápete, čo sa tam deje. Vôbec tomu nerozumiete, pretože Portugalsko je od týchto udalostí ďaleko. Avšak pravda je taká, že to je veľká hrozba pre celú Európu. A vy tu iba opakujete propagandu z Kremla. Nemalo by sa vôbec v takomto duchu hovoriť. A mňa veľmi mrzí, že v, to, v tejto sále vôbec takéto vyjadrenie zaznelo. Ďakujem pekne a teraz e, dostane slovo pani Bulc. Poprosím vás, aby ste sa vyjadrili e, k pripomienkach tých poslancov, ktorí vyzývali komisiu e, o pomoc a ktorí vás žiadali o riešenie a prosím vás, aby ste ako tak povediať, ne, nevratili loptu na kurt členských štátov, a pokiaľ ide o pomoc zo strany Európskej komisie. Dear Mr. President, dear... Vážený pán predsedajúci, vážené poslanky a poslanci, ďakujem veľmi pekne za pripomienky aj za tieto podnety. Ja som si poznamenal všetky obavy a ja sa uistím, že budú patrične zohľadnené komisiou v rámci jej súčasných aktivít. Takisto slubujem, že sa budem zaoberať vašimi konkrétnymi návrhmi, bolo ich viacero, a že tak spravím včas. Ja som si plne vedomá toho, že všetky tieto výzvy treba riešiť horizontálne Situácia je veľmi citlivá a vážna a dovolte mi ešte raz zdôrazniť naše hlavné východiska a pozície. Komisia plne stotožňuje eh, s tými obavami, ktoré súvisia so stratami príjmu niektorých eh, cestných prepravcov z dôvodu zákazu dovozu z produktov z EU. Budeme sledovať situáciu a budeme dožadovať eh, analýzu patričnom čase. V tejto chvíli eh, nemám nejaké náznaky o závažných narušeniach trhu, ktoré by siahli nad z niektorých individuálnych prípadov. Dovolte mi teraz obrátiť sa na niektoré vaše konkrétne pripomienky, ktoré sa týkali Fondu prispôsobenia sa globalizácii. Tento fond má za cieľ eh, riešiť niektoré situácie, pardon, teda zamestnancov, ktorí sú prepušťaní v dôsledku globalizačných eh, globalizačných situácií. E, v súčasnom stave nie je e, pripravený kompenzovať straty, ktoré plynú z podobných situácií a okolností, o akých dnes, diskutujeme dnes, konkrétne ruské embargo. Štvrtý bod, e, nejaké opatrenia, ktoré sa týkajú zmenia situácie na národnej úrovni, tie sú možné, ale musia byť v súlade s legislatívou EÚ. Komisia je otvorená e, uvažovať nad niektorými režimami e, štátnej pomoci, ktoré by boli prípustné. Viem, že to nie je ideálne riešenie, ale EÚ v tejto chvíli nedisponuje vlastnými prostriedkami, ktoré by bolo možné vynaložiť pre oblasť dopravy. Ďalšia vec, e, pokiaľ ide o dopravný sektor, tak EÚ má len obmedzené prostriedky, ktoré sú k dispozícii pre takéto externé kroky. Preto musíme spolupracovať s členskými štátmi, aby sme sa vyhli tým najzávažnejším dôsledkom, ktoré plynú z krokov, ktoré príjmajú tretie krajiny. Rýchle zlepšenie vzťahov medzi EU a Ruskom samozrejme to by bolo želateľné, ale v tejto chvíli mi zostáva len dúfať, že politická situácia nám poskytne podporu v našich snahách. Samozrejme, musíme aj my niečo spraviť. Ja som preto ochotná s vami spolupracovať, ako aj s členskými štátmi v tejto téme a budeme sa zaoberať nejakými možnými novými riešeniami e, z VTO. To by bol taký prvý vážny krok, ktorý by sme e, podnikli. Ďakujem vám za pozornosť. Proszę bardzo, panie pośle. E, pan Obermajer, bardzo proszę. Pan Obermajer, niech się pan Dziękuję, pan predseda samozrejme rešpektujem, ako vedete, ako predsedáte tomuto, ale zrejme vám zrejme vám ušlo, že ja som sa v rámci rozpravy hlásil a ja by som rád vystúpil ako Rakúšan. My sme silne dotknutí aj týmito sankciami a bol by som rád dostal priestor. Nezdá sa mi príliš vyvážené, že na jednej strane mnohým kolegom dávate priestor, kolegovi Kristosovi si nedali, potom ďalej. Nie je to vyvážené každopádne a veľmi početné boli zastúpení prispievateľa z vašich krajín, každopádne týka sa to aj iných krajín a preto sa mi to nezdá vyvážené, ako ste to viedli a chcem, aby ste to do budúcnosti korigovali. Pán poslanec, osobne sa vám chcem ospravedlniť. Vaše meno bolo na zozname a je to moja e, chyba. Ospravedlňujem sa vám. Prepačte, vaše meno bolo na zozname a naozaj je to moja chyba. Mrzí ma to. Ďakujem e, pani komisár. Ďakujem pani komisárke za vašu reakciu. V tejto chvíli ukončujem diskusiu.